si je vous dis que l'industrie automobile traverse une crise sans Veľmi pekne, pokiaľ hovorím, že automobilový priemysel prechádza veľmi e, závažným krízovým obdobím, zrejme to e, nikoho neprekvapí. E, bolo e, predaných e, oveľa menej e, aut, než tomu bolo v predchádzajúcom období. Napriek tomu auta sú pilierom našej ekonomiky, sú pilierom našej nášho rastu, pretože predstavujú okolo 4 HDP. Okrem toho ide o najdôležitejšie hospodárske odvetvie mnohých európskych regiónov. Zabezpečuje priamo či nepriamo okolo 12 miliónov pracovných miest. Takisto v automobilovom priemysle prebieha veľmi veľký podiel e, inovácií a výskumu. E, ale e, táto automobilový priemysel je veľmi dobrým ukazovateľom zdravia našej ekonomiky. Dnes si už možno položiť isté otázky o budúcnosti tohto odvetvia, ale je preto mimoriadne zaujímavé, že európsky legislatívci do diskusie o tejto téme nevstupujú. Komisia v novembri 2012 e, spustila akčný plán CARS 2020. Je to veľmi dobré východisko a chcel by som zablahoželať e, podpredsedovi Tajanimu za úsilie v tejto oblasti. E, táto, tento akčný plán CARS 2020 si vyžaduje veľmi intenzívne komunikácie medzi jednotlivými zainteresovanými stranami. Správa, ktorú dnes predkladám, má jedinú ambíciu a to je navrhnúť e, inovatívne riešenie, riešenia, aby sa e, oživil rast e, odvetvia výroby automobilov. Je naliehavé, aby sa tento e, sektor e, vymanil z krízy a aby sa zbližili e, politiky v oblasti automobilového priemyslu. Ide nám o Európu, ktorá koná, ale predovšetkým Európu, ktorá chráni. Táto správa zdôrazňuje viacero bodov. V prvom rade zlepšiť prístup komisie tým, že sa presnejšie identifikuje nadprodukcia a reštrukturalizácia ako hlavný prvok krízy tohto sektora. Ďalej správa hovorí o potrebe presnejšej regulácie tohto odvetvia s cieľom podporiť investície. Potrebujeme, aby e, zostala, e, aby sa toto odvetvie dostalo do stabilnejšej situácie skôr, než zavedieme nejaké opatrenia, ktoré by ho mohli oslabiť byť. E, potrebujeme zamerať svoje úsilie na to, čo vieme robiť najlepšie, aby sme zabezpečili našu konkurencieschopnosť v dlhodobom meradle. E, podporujeme flexibilitu práce na základe sociálneho dialogu, ako aj na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Takisto požadujeme, aby sa posilnil právny mechanizmus a aby sa bojovalo proti nekalej konkurencii. Toto sú tie hlavné línie správy, ktorá je e, dobrým kompromisom medzi e, hlasmi, ktoré boli vyjadrené v rámci výboru pre priemysel hlasovaním o tejto správe dokážete, že je možné tento boj vyhrať napriek tomu, že je ťažký. Ďakujem vám za, pomoc, za pozornosť. Pán Kelly. middag Eh, spårok Pani predsednička, som veľmi rád, že dnes hovoríme na túto tému, pretože v porovnaní s tými otázkami, o ktorými sme hovorili predtým, to znamená e, vesmírna politika, e, počet zamestnancov v automobilovom priemysle je oveľa vyšší, vyšší 12 miliónov. A tento priemysel tvorí 4 HDP ale za posledné roky tieto počty klesajú v dôsledky hospodárskej krízy. V Lani 12, sa predal 12 milión vozidiel, ale pred 5 rokmi e, to bolo 7 miliónov. A preto je dôležité mať akčný plán boja proti tomuto javu a dúfam, že v tomto projekte sa bude pokračovať. Musíme klásť veľký dôraz na obnovu obnovového priemyslu v Európe, čo sa týka služieb. Energetická efektívna, bezpečné vozidla nám dajú výhodu, ak sa zameriame na toto v porovnaní, z celého sveta, v porovnaní so zvyškom sveta. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole. Ďakujem pekne. A pán Nikolášik? Ďakujem pekne, pani predsedajúca

predovšetkým v oblasti ekologických inovácií sa nachádza veľa priestoru na zdokonaľovanie. reštrukturalizácia o ktorej sa v súčasnosti e, hovorí si zasluhuje osobitnú pozornosť členských štátov v koordinácii s európskou úniou aby sa zamedzilo negatívnemu dopadu e, e, predovšetkým na zamestnancov

Grazie, Andres. Pán Andres. Ďakujem pani komisárka, dobrý večer, pani predsedajúca, pani kolegyne a kolegovia. Kaž 2020 by malo byť veľmi silným a vyrastať zo silného priemyslu máme všetci e, však e, znižovanie pracovných miest a vidíme e, tu znižovanie distribuovaných automobilov. Musíme sa obrátiť aj na južanské štáty. Tieto štáty chcú výjsť von z krízy, čo znamená, že potrebujeme vyšší ekonomický rast, zlepšiť situáciu na vnútornom trhu, viac e, pozícií na e, trhu v susedných krajinách. Musíme sa nad tým zamyslieť, musíme možno, že e, konštruovať viac užitkových vozidiel, viac menších ekologických vozidiel. Musíme to jednoducho premyslieť tak, aby sme dostali na tejto sociálnej výzve. Ďakujem veľmi pekne, pán Benin. Uh, Ďakujem z um, britskej perspektívy uh, akčný plán CARS 2020 má potenciál um, umožniť e, výrobcom ako Jaguar a Land Rover e, súťažiť na svetovom trhu. Vyžaduje si to však výskum a vývoj a musíme dokázať, že sme konkurencieschopní v globálnom meradle, ale takisto, že dokážeme znižiť produkciu uhlíka. Európska európsky automobilový priemysel musí byť ekologickejší, ale zároveň konkurencieschopnejší. Som veľmi rád, že tento akčný plán e, CARS 2020 zodpovedá aj programu britskej vlády pod názvom Drive for Success je rozhodujúce, aby sa národná úroveň, aby národná úroveň prepo- spolupracovala s európskou úrovňou, aby to umožnilo našu konkurencieschopnosť na globálnej úrovni. Teraz má slovo pani komisárka. Pani predsednička, tá správa pána Prusta má veľmi vysokú hodnotu, pretože nám ukazuje, aký dôležitý je automobilový priemysel pre Európsky parlament. Európska komisia zastáva rovnaký názor a prostredníctvom svojho akčného plánu dokazuje svoju pripravenosť znova vrátiť automobilový priemysel na miesto, ktorému prislúcha pri zabezpečovaní rastu. Som si istá, že toto je inšpirujúci príklad, ktorý ukazuje, ako koordinovaný, proces môže viesť k štrukturálnym zmenám. Tento akčný plán významným spôsobom zlepšil koordináciu medzi útvarmi komisie a zainteresovanými stranami, napríklad inteligentná regulácia. Komisia zabezpečuje, aby sa pre odvetvie nevytvárala zbytočná administratívna záťaž a navrhujeme legislatívu len tam, kde je potrebné zvyšiť predvydateľnosť v sektore. Takisto um, pripisujeme veľký význam homogenizačným um, procesom, aby sa zvýšila ich efektívnosť a aby sa predišlo zbytočným nákladom pre toto odvetvie. Robí sa uh, aj prepracová sa aj príslušná legislatíva, napríklad pokiaľ ide o e, tzv. zelené e, vozidla a tak pre, z toho dôvodu sme e, prijali balík legislatívnych opatrení týkajúcich sa zelenej dopravy. Takisto sa rokuje o alternatívnych spôsoboch budovania infraštruktúry a alternatívnych palivách v rámci EÚ. Pokiaľ ide o výskum a vývoj a prístup k financiám, Viete, že Európska komisia v roku 2013 predložila návrh Európskej iniciatívy zelených vozidiel s cieľom spolufinancovať výskum v oblasti energetickej účinnosti a alternatívnych palív. E, takisto zlepšujeme prístup k financovaniu pre malé a stredné, e, stredne veľké podniky. Kozme v tomto smere pre obdobie 2000 2014 a 2020 vyčlenil veľmi významné finančné prostriedky aj na spolufinancovanie pre malé a stredné podniky. Takisto začíname e, úvahy o tom, ako Eh, pokračovať v tomto úsilí v ďalšom období, lebo je potrebné eh, prepojiť eh, činnosť na európskej úrovni aj s regionálnou a národnou úrovňou. Z toho dôvodu úzko spolupracujeme s odvetvím. Ďakujem, pani komisárka. Týmto uzatváram diskusiu. Hlasuje sa zajtra o 11.30.